bodom e, programu, a teda stručnou prezentáciou jednotlivých správ podľa článku 44 odsek 2 e, rokovacieho poriadku. E, teraz si vypočujeme niekoľko správ a prvú správu predloží Bastian Balder ako spravodajca hospodárskych podných vzťahov so Západným Balkánom. 4 minúty, nech sa páči voorzitter ďakujem pekne, pán predseda. Rád využijem túto príležitosť, aby som vám predstavil svoju správu o hospodárskych a obchodných vzťahoch so Západným Balkánom. Mám na to dôvody eh, na to, aby som počerkol európske hospodárske perspektívy týchto krajín nemožno opakovať len sluby z e, minulosti, napríklad vyhlásenie z Salónik z roku 2003 alebo perspektívu prístupu pre e, krajiny Balkánu. Krajinám Západného Balkánu ide o viac. E, Im ide o konkrétne opatrenia, nie o retoriku podľa mňa e, som e, hlboko presvedčený, že Európska únia tu má veľmi hlbokú zodpovednosť. Myslím tu na diskusiu o Srebrenici, ktorá na tomto mieste prebehla. E, tento región má veľký strategický význam pre Európu. A čo navrhujem v správe? Zasadzujem sa posilnenie CEFTA, to je pomocný prostriedok pre regionálnu integráciu a to platí pre všetky krajiny a je to významný prostriedok prípravy na ich integráciu do spoločného trhu a tiež e, pre približenie sa k Európskej únie. Teda tri fázy. Európska únia musí na širšej báze e, poskytovať prestupovú pomoc a pripraviť e, krajiny Západného Balkánu a členské štáty môžu pomôcť e, vzdelávaním e, miestných e, úradníkov vo verejnej službe a potom sa ľahšie pripravia na to, aby sa mohli začlenom. Keď som začal toto, s touto prácou, tak som si najprv myslel, že E, ministerstvo hospodárstvo, e, že mám našiť e, ministerstvo hospodárstva v mojej krajine, Den Haag. A ja som bol rád, že som tam našiel stopy prístupu vláda k vláde a že holandská vláda sa to ujala. A ja som o tom hovoril aj v mojej správe. Nie pretože to je príklad z Holandska, ale pretože je dobre vhodný na to, aby odpovedal na priania krajín Západného Balkánu a stávajú sa tak veľmi konkrétnymi a pomáha to príprave na ich pristúpenie do EÚ. Ja e, hovorím tiež o ďalšom bode, ktorý je aktuálny, dôležitý. Je to energetická spolupráca medzi krajinami tohto regiónu pretože tieto krajiny môžu zohrať dôležitú úlohu pri transfere eh, eh, ropy a plynu. A tam musíme eh, poskytovať podporu. Ja som členom výboru pre zahraničnú politiku a my sme o tom hovorili. Hovorili sme o potrebe spoločnej energetickej politiky v Európskej únie. A keď sa pozeráme na dnešnú situáciu, tak vidíme, že to je oveľa naliehavejšie ako predtým. Brusel nesmie nechať mrznúť svoje členské štáty. E, na záver, pán predseda, ako niekdajší žurnalista som veľa cestoval aj po západnom Balkáne a mám mnoho skúseností a mám tam mnoho známych. A spolu s výborom pre zahraničný obchod, e, s Robertom Beninim a ďalšími spolupracovníkmi sme všetci spolu na Západnom Balkáne vykonali zaujímavé cesty v Kosove a inde a na budúci týždeň chcem ešte ísť do Albánska. Teda táto správa je ukončená, ale práca nie je ukončená ani pre mňa, ani pre inštitúcie EÚ. Ak sa máme skutočne postarať o to, aby táto oblasť bola bližšie Bruselu, tak musíme ukázať, že toto priblíženie e, sa vyplatí. Ja som sa veľmi zasadzoval za túto správu a dúfam, že e, sa to odrazí aj v jednotlivých správach pre jednotlivé krajiny. Pani Osliu. V prvom rade dovolte, aby som zablahoželala pánovi e, Belderovi za veľmi, k veľmi dobrej správe. E, vaša správa e, e, prichádza v čase, keď krajiny Západného Balkánu stále viac sa približujú k Európskej únii a poskytuje komplexný prehľad všetkých problémov, o ktoré ide z hľadiska hospodárskych a obchodných vzťahov so Západným Balkánom. Chcela by som sa zostrediť na niektoré ťažiskové body vašej správy. Západný e, Balkán ako región je kľúčovým e, partnerom e, pre Európsku úniu. Najnovšia správa komisie z marca 2008 opätovne počerkla, že Európska únia je odhodlaná podporiť európsku perspektívu tohto regiónu a okrem iného podporuje význam dohody o voľnom obchode v oblasti Strednej Európy pre hospodársky rozvoj tohto regiónu. Komisia súhlasí s pánom spravodajcom v tom zmysle, že perspektíva e, členstva v Únii môže pôsobiť ako katalizátor trvala udržateľného hospodárskeho rozvoja a zabezpečenia mieru a stability v tomto regióne. Komisia taktiež súhlasí s tým, že e, jednotlivé plnenie kodanských kritérií majú dôležitý, e, mimoriadne dôležitý význam pri posúdení pripravenosti jednotlivých krajín tohto regiónu z hľadiska vstupu do únie. Európska únie je hlavným obchodným partnerom Západného Balkánu. Hĺbšie hospodárske vzťahy medzi Úniou a týmto regiónom majú životne dôležitý význam z hľadiska podpory hospodárskeho rastu regiónu. Ako správne uvádzate vo svojej správe, pane, liberalizácia obchodu a integrácia je konštantou stabilizačného konsolidačného procesu a Únia e, E, sa snaží dosiahnuť e, tento cieľ na troch úrovniach. Poprvé ide o bilaterálne vzťahy, kde Európska únia poskytuje jednostranné obchodné preferencie krajinám Západného Balkánu od roku 2000 e, v snahe zjednodušiť prístup ich vývozu na trhy Európskej únie. Komisia vyrokovala dohody o voľnom obchode v rámci dohody o stabilizácii a asociácii s tým, aby sa vytvorili podmienky pre hospodárske politické reformy, s tým, aby sa pripravila základňa integrácie do únie prostredníctvom zosúladenia vnútornou štátnej legislatívy a aký. Po druhé, na regionálnej úrovni Únie pôsobí ako katalizátor rokovaní o e, dohode o voľnom obchode e, v Strednej Európe a súhlasí E, s poskytnutím finančnej pomoci sekretariátu CEFTY a jednotlivým e, členským štátom pri realizácii tejto dohody. Zároveň Európska komisia e, vysoko oceňuje tým, že táto dohoda je vlastníctvom samotného regiónu a uznáva, že CEFTA má zásadný význam pre hlbšiu regionálnu integráciu vrátanie prípravy e, možností pre plnú účasť Západného Balkánu na jednotnom trhu únie. CEFTA navyše vytvorila všetky potrebné štruktúry na diskusii e, o obchodných záležitostiach na regionálnej bilaterálnej úrovni. Je to nevyhnutné na zjednodušenie a prehlbenie regionálnej spolupráce a politiky vzťahov dobrého susedstva. Komisia bude naďalej sledovať realizáciu CEFTY a bude naďalej predkladať správy e, a to e, v rámci e, výročnej správy o procese prístupovom a predprístupovom procese. A napokon na multilaterálnej úrovni komisia podporuje pristúpenie týchto krajín a vstup ich do VTO, pretože považujeme to za zásadne významný krok e, z hľadiska aktívnej účasti e, na globalizačnom hospodárstve. Európska únia e, zmobilizovala všetky politické nástroje, aby sme poskytli podporu krajinám Západného Balkánu v snahe uskutočniť reformu a posilniť regionálnu spoluprácu nástroj e, pre vstupovej pomoci i je veľmi dôležitý pri splnení dlhodobých potrieb tohto regiónu. Celkové finančné prostriedky v rámci e, e, obdobia na rok 2007 až 2014 predstavuje 11 celých 4 miliardy eur. Ani v poslednom rade e, Európska komisie e, rozbehla dialog so všetkými dotknutými krajinami tohto regiónu v snahe vytvoriť cestovnú mapu pri e, e, zrušení vízového režimu. Svetlo uvedeného by som vás chcel ubezpečiť, že komisia robí všetko potrebné na prehlbenie obchodných vzťahov a na priblíženie hospodárstva Západného Balkánu v maximálnej miery možné miery k e, hospodárstvu únie. E, záverom by som chcela ešte raz poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu správu a ubezpečiť e, vás, že komisia vzdelá váš všeobecný prístup. Ďakujem pekne, pani komisárka. Táto správa, o tejto správe sa bude hlasovať zajtra. Ideme teraz ďalej na správu pani McGuinness. 4 minúty, nech sa páči. You, uh, ďakujem, pán predsed, ďakujem. Uh, pani komisárka Ale chcem povedať, že keď som iniciala túto správu, tak otázka globálnej